podpisovať tri zákony podľa pravidla 78 rokovacieho poriadku. Je to bežný legislatívny postup a názvy týchto zákonov budú publikované v zápisnici zo zasadania.